akčný plán podľa článku 149 bol 5. marca schválený definitívny pracovný program plenárneho zasadnutia. Na dnes sme nedostali žiadne pozmeňovacie návrhy k programu rokovania ani na zajtra. Pokiaľ ide o stredu, skupina EPP požiadala o to, aby rozpráva k vyhláseniu komisie o náraste antisemitizmu a ehm, aby e, toto bolo e, uzavreté uznesením a aby sa o tom hlasovalo na aprílovej druhej plenárke. K tomu dostane slovo Micula teraz, aby odôvodnila tento návrh. Ďakujem pekne, pán predseda. Skupina APP žiada na, pre rozpravu, ktorá bude neskôr tento týždeň, o islamofóbii a násilnému extrémizmu, aby mohla predložiť na aprílovom plenárnom zasadnutí návrh na uznesenie. Ďakujem. Chce sa niekto vyjadriť v prospech tohto návrhu, pani Holmajer? Pán predseda, kolegyne, kolegovia, o čo vlastne e, nám ide? Ide e, tu o tému antisemitizmus a násilný extrémizmus a má sa k tomu prijať uznesenie. My chceme vyslať spoločný signál týmto. Nechceme stanovovať žiadne detaily. Chceme ako Európsky parlament vyjadriť eh, to, čo Eh, sme dali aj do správy o ľudských právach. To podporili aj SAD a GUE a zvyčajne túto správu jednoznačne podporujú. Takže v rámci tohto chceme vyslať jedno, jednoznačné posolstvo proti extrémizmu a proti antisemitizmu. Nemusím hadám vysvetľovať, prečo to robíme. Každý týždeň dochádza eh, k rôznym násilnostiam a eh, toto uznesenie to je len jedna z mnohých foriem, um, ako chceme vyjadriť, že Európsky parlament drží spolu a že je proti tomu. Plánujeme aj vypočutie rôzne obsahové iniciatívy a preto uh, toto uznesenie má byť signálom Európskeho parlamentu. Ja si želám, aby Európsky parlament sa k tejto vážnej téme vyjadril uh, neutrálne bez ohľadu na príslušnosť poslancov k politickým skupinám. Ďakujem, hovorí predseda. Kto sa chce vyjadriť proti e, tomuto návrhu? Pani Sipl. Ďakujem, pán predseda. Ak som správne informovaná, už na konferencii predsedov zaznel návrh, aby rozpráva o antisemitizme a ďalších témach bola spojená s uznesením a tento návrh bol zamietnutý na konferencii predsedov. A pritom nemôžeme poprieť, že sa s témou antisemitizmu naozaj um, musíme zaoberať, najmä v jednom členskom štáte veľmi dôkladne, ale musíme to urobiť v inom poradí. Tento týždeň má prebehnúť rozpráva, už to je dôležitý signál a potom v, na uzavretom výpočutí sa budeme zaoberať historickým vývojom antisemitizmu a islamofóbie, ale budeme takisto hovoriť o súčasných výzvach a o tom, aké kroky by sme mohli účinne urobiť proti týmto javom. Čiže o tom bude vypočutie a potom by sme všetko toto mali zhrnúť do uznesenia. Takže my nie sme proti uzneseniu v zásade, ale chceme to, to uznesenie odsunúť na neskôr po vypočutí. Ďakujem. Takže hlasujeme o tomto návrhu. Kto je za návrh skupiny EPP, prosím, nech zdvihne ruku. Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Myslím, že to musíme overiť elektronicky. Takže otváram elektronické hlasovanie. Hlasovali všetci? Ešte raz sa pýtam, hlasovali všetci? Pán Bütikhofer, vy ste zdvihli ako prvý ruku a teraz ako posledný ukončujete elektronické hlasovanie. Ale ja som veľkorysý, takže končím elektronické hlasovanie. Je to eh, nerovné 152 hlasov za, 152 eh, hlasov proti, takže máme tu rovnosť hlasov. Pán Bütikofer, nemal som vám dať e, možnosť hlasovať, možno by bol e, výsledok iný, ale týmto sa tento návrh zamieta. Bohužiaľ, je mi ľúto. A teraz e, ešte štvrtkový program rokovania. Je tu návrh EPP, aby druhý bod na programe rokovania bolo vyhlásenie komisie o možnom masovom prílive migrantov na hraniciach e, Európskej e, únii e, kvôli súčasnému postupu islamského štátu v Líbii a iných štátoch. Slovo dostáva pani Holmajer, ktorá odôvodní tento návrh. Pán predseda, kolegyne, kolegovia, s veľkými obavami sa pozerajú všetky stredomorské štáty na Líbiu a z tohto dôvodu eh, by sme chceli, aby vysoká zástupkyňa pre zahraničnú politiku prišla sem do plenárnej sály a povedala, aká, akú má Európska únia stratégiu pre eh, ten prípad, že k nám prídu obrovské masy utečencov e, z juhu, z južného stredomoria a budú vyvíjať veľký tlak na stredomorské štáty. Kto je za tento návrh? Chce sa niekto vyjadriť v prospech tohto návrhu? Pani Necula? Ďakujem, pán predseda. Bezpečnostná situácia v Líbii samozrejme vzbudzuje obavy. Sme tu opäť a obraňujeme tých, čo pracujú na lopných, ropných poliach rôznych ľudí rôznych národností, ktorých uniesli teroristi vrátane teroristov z ISISu. Teroristi ovládli niektoré mesta na pobreží Stredozemného mora a tisícky ľudí sú ohrození, presídlia ich, premiestnia ich vnútorne a hrozia sú ohrození strachom. Moji kolegovia z týchto oblastí budú neustále sa snažiť vyriešiť túto situáciu. Pokračuje aj rokovanie OSN o tom, aká bude stratégia, pretože táto situácia je priamo na Prahu Európskej únie. Je to zásadný problém. Naši občania sú znepokojení a žiadajú adekvátnu odpoveď od Európskej únie. Len čo sa zvrhol Kadáfi, Taliansko v rámci Európskej únie zažili prílevy utečencov. Chcem, aby všetci zvažovali, ako pomôcť, ako nájsť konkrétne riešenia tejto krízy v Líbii a nečakajme, až kým sa toľké sny a nádeje utopia. Ďakujeme. Kto sa chce vyjadriť proti tomuto návrhu? Pán Guerreiro, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Nehovorím, že sme proti. Skôr by sme privítali alternatívny návrh, ktorý chceme predložiť, namiesto toho, aby sme sa sústredili exkluzívne na toky, prílevové toky pristahovalcov. Skúsme sa rozanalizovať situáciu v Líbii. Líbia je ohrozená nestabilitou, nie je tam ešte vláda a pokúsme sa radšej stabilizovať spoločnosť v Líbii a realitu v Líbii. Ak to dosiahneme, tak sa potom asi vyriešia aj otázky týkajúce sa migračných prúdov. Hovorme o Líbii, nehovorme o pristahovalectve a príleve pristahovalcov na brehy Stredozemného mora Európske. Pán Guerrero, musím nechať hlasovať o pôvodnom návrhu, pretože váš návrh je vlastne alternatívnym návrhom. A preto musím nechať teraz hlasovať o návrhu pani Holmajera. Alebo chcete sa vyjadriť k tomu, čo navrhol pán Gerejro? Nech sa páči, máte slovo. Pán predseda, možno by bolo dobre, keby sme tu dali spoločný nadpis, kde by sme cieľene hovorili o Líbii a o tom, aké účinky to bude mať na migráciu, čo z toho vyplynie a potom by tam boli aj iné tematické oblasti ako terorizmus a ďalšie. Pán Guerreiro, no, teraz ste si uh, niečo navarili, budete si to musieť zjesť. V zásade je to to, čo som povedal aj ja, teda mali by sme viesť rozpravu o situácii v Líbii, o rizikách, ktoré tam vznikajú a o tom, čo to znamená e, pre migračné toky. Čo to bude znamenať pre migračné e, toky. Niečo v tomto zmysle. Ďakujem, hovorí predseda. Dobre, mohli by sme sa teda zhodnúť na tom, že na program rokovania dáme vyhlásenie komisie o destabilizovanej situácii v Líbii a e, o tom, čo, aké účinky z toho vyplývajú, aké to má následky Takže kto je za návrh predsedu parlamentu, prosím, zdvihnite ruku. Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Je to schválené, ďakujem. Tým e, sme e, dokončili pracovný program.